Budeme hlasovať zajtra o 12. V útorok 15. apríla začíname 8.30 ráno a budeme diskutovať do druhej. Potom bude prestávka, potom budeme pokračovať znova o 3. do 11. Program je dostupný na webovej stránke a uvidíme sa zajtra.